prezident David Sassoli. Vážený pán predseda, Davica Soli, drahý Šál, Uršula, kolegovia, na úvod by som chcel pochváliť všetkých zdravotníkov, ktorí sú unavení po dlhých týždňoch boja proti COVID-19. Celá Európa vám ďakuje a viem, že bitka ešte neskončila. Chcel by som takisto vzdať úctu všetkým, ktorí preukazujú silu našej demokracie a schopnosť príjmať ťažké rozhodnutia, ktoré obmedzujú životy miliónov občanov Európa, ktorú potrebujeme, to je Európa hnutia solidarity, e, spoločnej kreativity a každodennej štedrosti. Žijeme v ťažkej dobe a e, testuje to každého z nás, ale táto skúška a voľby, ktoré si zvolíme, nadlho na, do dlhej budúcnosti predurčí náš spôsob fungovania, spôsob života, podľa toho, aké ponaučenia si zoberieme. Poprvé, máme zodpovednosť e, e, prijať všetky ponaučenia z tejto sanitárnej krízy neobstojíme lepšie v tejto skúške, keď neuznáme uh, tieto krízy, keď sa zavrieme uh, v sebe a nebudeme konať E, pretože to zhorší situáciu európskych spoluobčanov. A to je to východisko, ak chceme e, sa vyliečiť nielen z vírusu, ale aj z nášho egoizmu, ktorý z nás robí neschopných ľudí. Ak si chceme dávať masky, aby sme sa chránili pred vírusom, tak v podstate mali e, by sme mať masky, ktorý, za ktorými schováme naše chyby. To nie. Musíme e, zlepšiť zdravotníctvo, musíme mať systém odolnejší. Európa, ktorú chceme, nie je Európou zbytočných múrov, ale je to Európa vlakov a helikoptér, ktorí prekračujú hranice a e, prenášajú pacientov tam, kde sú ešte voľné postele. Európa, ktorú chceme, chceme, je tá Európa, ktorá nájde liek na toto ochorenie a bude pripravená sa on podeliť. Solidarita a spontánna e, solidarita e, sú východiskom preto, aby sme spravili také zdravotníctvo a pripravili Európu, ktorá bude suverenejšia a lepšie pripravená na krízy budúcnosti. Európa musí byť pripravená obstáť e, budúcej kríze a to nezávisle, nezávisle od niekoho iného a preto máme musíme mať európsky mechanizmus zdravotníctva. Po druhé, otázka hospodárstva. Všetci sme hovorili o to isté. Všetko, čo je k tomu potrebné. Všetci o tom hovoríme, ale teraz treba konať. Ani jeden z členských štátov nedokáže výsť tejto krízy posilnený sám. Bez ohľadu na to, či je to silný alebo slabý štát, či patrí do eurozóny alebo nie nemáme byť solitárni, ale solidárni, nie sami, ale spolu. E, Teraz nie je okamih na to, aby sme sa hrali, kto je silnejší. Musíme mať spoločný plán obnovy hospodárstva, tak ako povedala pani Uršula von der Leyen, nový maršalov plán, ktorý bude mať komponent digitálny a ekologický. Potrebujeme stratégiu, ale zároveň aj ambíciu realizovať túto stratégiu, ktorú už máme. E, čo sa týka investícií, zamestnanosti, malých stredných podnikov e, pre priemysel budúcnosti. Táto kríza e, možno otestovala vnútorný trh, ktorý musíme posilniť a rešpektovať. Po tretie, autoritárne režimy nie sú lepšie pripravené ako naše otvorené demokratické spoločnosti, ktoré stávajú na slobode a rešpektovaní kolektívnych pravidiel strach, skrývanie sa a uzatváranie sa do seba nie sú antidotami, ale nie sú liekmi. Pod zámienkou demokratických hodnôt nemôžeme spochybňovať naše e, osobné slobody. Všetci by to mali pochopiť. Aj Viktor Orbán. Musíme spraviť všetko, čo je potrebné preto, aby sme ozdravili aj našu demokraciu a zaviedli právny štát cez všetky možné prostriedky, ktoré máme. E na všetky tieto témy je jedna otázka. Ako bude vyzerať Európa po, po tejto kríze? A bude to uh, robustná naveta, silná naveta, ktorá pôjde vpred, alebo nejaká, ne, nejaké trosky. Naša budúcnosť je budúcnosť Rumunov, Talianov, Poliakov, E, to nesmie zodpovedať našim individuálnym e, prístupom, ale musí to byť propočné našej kapacite spolupracovať. Táto kríza poukazuje na to, že je veľmi nutné a súrne potrebné pustiť sa do projektu Európa budúcnosti. Potrebujeme to viac ako kedykoľvek predtým. Musíme využiť túto príležitosť, aby sme si upratali v Európskom dome a to odvážne, aby sme vybudovali dom, ktorý bude demokratický, komunitárnejší, silnejší. Táto kríza by nemala byť príležitosť príležitosťou na ďalšiu vojnu. Mala by to byť príležitosť preto, aby sme, sa boj, aby sme bojovali s našou, e, našimi predsudkami e, a e, aby sme sa poučili pozitívne z tejto krízy. Ďakujem. Ďakujem pánovi predsedovi Čološovi. Teraz pán Campo Menózy za skupinu ID. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička von der Leyen, pán Michel. Eh, ďakujem za to, že ste prišli. Dúfam, že je to posledné plenárne zasadnutie eh, v takomto formáte bez kolegov, pretože si myslíme, že aj Bruselský parlament by mal pracovať eh, v plnom rozsahu, tak ako národné parlamenty. Ja pochádzam z Ligúrie, zo severozápadu Talianska. Lombardia nie je ďaleko od môjho mesta. A všetci v mojom regióne poznajú, majú priateľov alebo príbuzných, ktorí e, sa teraz nachádzajú vo vážnej situácii, sú ono chorí alebo sú chorí alebo e, takisto majú medzi priateľmi zosnulých. Niektoré veci si ešte stále neuvedomujeme a nechápeme. E, títo ľudia bojujú sami v tejto núdzovej situácii. Sami prežívajú v karanténe um, a sami um, museli ísť uh, do nemocnice a nemohli sa pred smrťou ani len uh, rozlúčiť uh, so svojou rodinou. Je to naozaj dráma osobná, ale aj Um, zdravotnícka, ale aj hospodárska. Zamestnanci a podniky sa chcú vrátiť do práce, chcú znova produkovať. Bude potrebné preto vytvoriť štandardizované postupy, homogénne postupy, tak aby výrobný systém sa bezpečným spôsobom mohol vrátiť e, k práci. Samozrejme, bude treba zabezpečiť e, e, primerané pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. Ak e, sa teda dostaneme, e, tak povediať, do normálu, e, tak to bude vďaka tomu, že urobíme výnimky z európskych pravidiel. A teraz je veľmi dôležité si uvedomiť takisto, že tento systém pravidiel nebol dobrý v posledných rokoch pre Európu, pretože tlmil hospodársky rast okrem iného. Prišla pandémia, ale mohla to byť napríklad aj vojna alebo nejaká špekulatívna bublina na trhoch, ale vždy bolo jasné, že náš systém bude mať obrovské ťažkosti. A bola to chyba, a nesmieme ju zopakovať. Nemali by sme obnovovať po kríze pravidlá, ktoré zlyhávali už v minulosti. Európska únia ešte donedávna podporovala delokalizáciu podnikov a dnes vidíme, že nie sme schopní vyrábať určité prostriedky, určité pomôcky, ktoré potrebujeme. Niektorí prezidenti, napríklad francúzsky prezident, teraz hovoria, že musíme obnoviť výrobnú autonómiu európskych štátov nielen v zdravotníctve, ale aj v poľnohospodárstve a v iných o, sektoroch. Pokiaľ ide o výskum, odstúpil predseda Európskej výskumnej rady pred pár týždňami a povedal, že nie je schopný pracovať v takýchto podmienkach. Mnohí používajú teraz slovo pravda alebo pravdivosť. Snažia sa vytvoriť nejakú európsku perspektívu, ale tá analýza e, spočíva podľa mňa e, vždy iba v tom, že Európska komisia e, obhajuje samu seba, ale ona je obeťou komunikácie, ktorú realizovala v posledných rokoch. Ten rozpočet samozrejme môže byť užitočný, budeme na tom pracovať, ale tento rozpočet mobilizuje naozaj veľmi málo zdrojov. Čo skutočne potrebujeme, je, aby členské štáty mali slobodu robiť svoju politiku. Máme Európsku centrálnu banku, ktorá nie je ako americký Fed alebo reálna centrálna banka, nefunguje takým spôsobom a my za to zaplatíme. O nedlho sa bude konať dôležitá Európska rada a talianský parlament e, sa tam e, zúčastní náš e, premiér je takisto obeťou divízií v našom parlamente. Bude sa hovoriť o e, mechanizme ESM. Ja som si istý, že Taliansko to prežije, ale nie som si istý, či Európska únia vyjde z tejto krízy. Európa prežije, členské štáty prežijú, ale nie som presvedčený o tom, že prežije Európska únia. Ďakujem a teraz pán predseda Lamberts. Filip, máš slovo. Vážený pán predseda, spoluobčania, spoluobčanky, e, hovorím k vám z hemicyklu Európskeho parlamentu v Bruseli, v centre európskej demokracie, v srdci, ktoré momentálne e, bije pomalšie. Všetci sme postihnutí touto pandémiou. Sú to ťažké doby. Predovšetkým myslíme na tisícké obetí, ktoré umreli e, nečakanou smrťou a tým, ktorí trpia, e, tým, ktorí, pozostalým, ktorí trpia obmedzeniami. E, každý, každúčičký deň e, zdravotníci sa starajú o chorých. Myslíme na nich. Takisto myslíme aj na tých, ktorí bojujú e, s touto pandémiou a chcú zabezpečiť, aby spoločenstvo, aby spoločenstvo spoločnosť naďalej fungovala. Európa stojí pred najväčšou krízou eh, šok, ktorý vyprovokoval koronavírus, eh, poukázal na tie trhliny v našom spoločenstve a poukázal na tie veci, ktoré sme doteraz nechceli vidieť ani poci, počuť. Eh, je, niektorí tvrdia, že tieto obmedzenia ničia život E, zistujeme, nakoľko globalizácia, ktorá je vedená len ziskami, oslabila našu spoločnosť. Sú tu sociálne rozdiely, milióny Európanov e, v priebehu jedného mesiaca padli cez nutenú nezamestnanosť pod e, prach chudoby. Nemajú čo jesť E, pretože naše vlády nezvládajú tento systém. S krízou si uvedomujeme tí, ktorí štatisticky boli vystavení riziku e, chudoby. E, tieto hranica padla. Je tu digitálna priepasť, rozdiely vo vzdelaní, nedostatočná sociálna ochrana. Situácia zdôrazňuje a poukazuje na všetky všetky e, tie problémy, ktoré máme, e, e, ťažké životné situácie, ktoré máme tu v Európe. A preto ja mám veľké obavy o dôsledkoch, ktoré vyvolá táto pandémia v našej spoločnosti. Prvé riziko, že spoločnosť bude ešte v podstate za tu zaplatia tí najzratiteľnejší. To sú tí, ktorí bývajú v obmedzených priestoroch alebo bezdomovci alebo žiadatelia o azyl, ktorí sú zavretí v neludských podmienkach, obyvatelia e, na juhu, ktoré sú postihnuté už e, diktatúrou a podobný a, a vojnou. Táto pandémia, teraz sa pýtame o tom, čo budeme robiť po e, nej, pretože situácia bude explozívna. A ohrozí až samotnú existenciu. Druhé riziko, e, to je sanitárne riziko. Máme oslabenú spoločnosť. E, vidíme napríklad e, situáciu v Polsku či v Maďarsku. Situácia sa môže zhoršiť, pretože tu nie je nezávislá tlač a otázka bezpečnosti sa takisto zhoršila, pretože štát trval kontrolu ľudí. Tretie riziko ideál. Tí, ktorí budovali e, svoje bohatstva bez toho, aby e, brali ohľad na ostatných, e, v podstate budú bojovať proti tomu, aby sme my e, riešili klimatické otázky. Klimatické otázky je biodiverzita, vyčerpanie zdrojov, e, to koronavírus nezastaví. Rozbehnúť svetové hospodárstvo e, môže ešte zhoršiť e, túto situáciu viac ako pandémia. Štvrté riziko, že táto toto kríza e, v podstate dá takú smrteľnú facku našej predstave o svetovej demokracii. E, sú tu e, E, nebudú sa posielať zdravotnícke pomocky do jednotlivých štátov, každý sa uzavrie pre seba. E, musíme mať kolektívnu stratégiu, nielen preto, aby sme reagovali na pandémiu, ale pre všetkým, aby sme obnovili naše hospodárstvo my sme presvedčení o tom, že Európska únia má prostriedky, kolektívne prostriedky na to, aby sme znovu obnovili hospodárstvo, samozrejme za podmienky, že kolektívne zmobilizujeme tieto sily. Ak sa máme zadlžiť, tak by sme sa mali zadlžiť spolu a splácať ten dlh spolu. Ak každý členský štát si to bude robiť sám, tak vlastne e, odsúdime Európsku úniu. Na záver by som sa chcel obrátiť na holandského um, ministra financí a premiéra a za všetkých, ktorí sa schovajú za nich. Také krajiny ako Nemecko, Fínsko, Rakúsko a tzv. triezve štáty boli prvými príjemcami E, pomoci e, európskej konštrukcie. Ekonomická solidarita je cenou za jednotnú menu a za jednotnú tých, ktorý je pre nich taký dôležitý. A je škandalózne počuť od holandských politických predstaviteľov, e, že táto krajina bránila iným krajinám mať príjmy daňové. Spolu občania, e, popísal som obraz, ktorý je veľmi smutný, ale poznáte ten prípad. E, my, keď fúka vietor, nevzdávame sa bojujeme, pretože keď sa vzdáme, tak to bude ešte horšie. Túto krízu sme nikdy nechceli, ale táto kríza môže otvárať aj e, nové priestory a príležitosti. Prvé z nich by mohla byť hierarchia povolaní a príjmov. E, aby tí nadnárodní šéfovia podnikov a profesionáli špekulanti a rentieri, investori e, do futbalových štadionov neboli tí najbohatší. Musíme pracovať a tí, ktorí e, obrábajú pôdu, e, produkujú potraviny, ktoré nám umožňujú premiesňovať sa, alebo zberajú odpadky, alebo zabezpečujú zdravotníctvo tí by mali zarábať viac, tí zabezpečujú fungovanie našej spoločnosti. E, ďalšou obeťou tejto pandémie je, že to je dobre všeobecne, že finančná kríza pred desiatimi rokmi e, túto ideológiu už e, odmietla. Národné záujmy a obrana v národnom záujme obmedzujú demokratické nástroje Eh, koronavírus by takisto mohla takisto zrušiť ten mýt, že je potrebné bojovať proti prírode. E, tvárime sa, že sme majstrami prírody, že nám patrí, že sme pánmi prírody. Eh, musíme jednoducho poznať pravidlá a rešpektovať ich. Musíme sa správať ako vzorní záhradníci. A musíme sa vzdať aj tejto, o, v takej túžbe všetko, rýchle, stále rýchlejšie, stále viac, stále ďalej. Nemôžeme mačkať a vyžmýkať tento citrón, ktorým je naša planéta, pretože nie všetko je najlepšie vždy riešiť na celosvetovej úrovni. E, nemôžeme merať efektívnosť iba ziskom, pretože vždy to je na škodu odolnosti a teda našej kapacity obstať v šokoch a reagovať na šoky. A takisto homo economicus, to je perverzia e, človeka, pretože ho obmedzuje na ego, ktoré e, má iba materiálne záujmy. Musíme zistiť, že áno, samozrejme potrebujeme určitý komfort, ale potrebujeme aj čas, aj priestor a myšlienky, ktoré nám umožnia mať vzťahy s inými a s celým svetom. E, spoluobčania, spoluobčanky, pandémia, brutálne a celosvetovo zastavila naše ľudstvo. Je to okamih pre nás, aby sme spolu sa vybrali cestou, ako sa chceme vybrať naša spoločnosť. A je nepredstaviteľné a nezodpovedné, aby sme jednoducho znovu naštartovali e, ten stroj, tak ako fungoval pred koronavírusom. A musíme, nemôžeme mať zjednodušené riešenia. Ako príklad, e, e, pandémia poukázala na tie najväčšie slabiny nášho hospodárstva ak sa uzavrieme do seba, tak e, nebudeme odolnejší a lepší, čo sa týka lokálneho a globálneho. Musíme vytvoriť novú rovnováhu a musíme stavať e, na bohatstve, rôznorodnom bohatstve našich území. Musíme si premyslieť znova, ako bude fungovať naša spoločnosť a musíme sa riadiť životom, životom dôstojným pre všetkých a nie ziskami to musí byť jasné, inteligentné a kreatívne e, musíme sa pripraviť, musíme zmobilizovať naše sily. Všetci tí, ktorí teraz e, majú chuť žiť inak, produkovať inak, e, premiesňovať sa inak. Musíme byť na to pripravení. Chcel by som povedať, že v týchto európskych inštitúciách, a konkrétne by som sa chcel obrátiť na e, štát, e, hlavy štátov a vlád, ktorý to predstavu, zastupuje predseda Európskeho parlamentu. Takáto pandémia e, v podstate ohrozuje samotné fungovanie únie. Ak nedokážeme úplne solidárne fungovať pred takýmito výzvami, potom, aký má zmysel Európska únia? Pre nás je jasné, že národný egoizmus nás e, dovedie k tomu, že sa potopíme a nie je to naša budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda Lambert. A teraz sa vrátime opäť e, Ehm, prepojíme sa s pánom predsedom Fitom. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda Sasoli. Ďakujem za túto možnosť vyjadriť sa. Ja si želám, aby sme sa čo najskôr opäť stretli v sále ehm, Európskeho parlamentu. Ja sa teraz chcem vyjadriť, ehm, takisto ako Talian, chcem si pripomenúť desiatky tisícov E, desiatky tisíce obetí, ľudia, ktorí zomierajú dennodenne. Je to naozaj dramatická situácia, ktorú prežívame. A chcel by som takisto zdôrazniť, aká vynikajúca, chvalihodná je práca lekárov, zdravotníckého personálu a takisto aj dobrovoľníkov, aj príslušníkov bezpečnostných zložiek. A musíme si uvedomiť, že sa treba zamyslieť nielen nad budúcnosťou, ktorá nás čaká, ale aj nad minulosťou, nad tým, čo sa stalo. E, Európu toto zasiahlo neočakávanie, neboli sme dobre pripravení. Európa nezohrávala svoju koordinačnú úlohu, ktorú mala zohrávať. A niektoré štáty sa prejavili ako veľkí egoisti. Často sa hovorilo od začiatku o solidarite, aj e, dnes predpoludním to už zaznelo viackrát toto slovo, ale e, mnohé štáty e, sa chovali tak, ako keby boli jedinou obeťou pandémie. Nad týmto sa budeme musieť ešte v pokoji zamyslieť v budúcnosti. No a zamýšľame sa aj nad e, tým, čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch. Musíme už teraz uvažovať nad tým, ako Európa bude e, reagovať ekonomicky e, na túto ekonomickú tragédiu. No a v tomto zmysle je mojou povinnosťou uviesť niektoré premisy. Poprvé, máme dosť zlý pocit z toho, že tie argumenty sa nemenia v porovnaní so začiatkom krízy. Ten charakter diskusie ostáva bohužiaľ nezmenený. Sú tu určité postoje, ktoré sa ukazujú aj v dnešnom uznesení, o ktorom budeme hlasovať. Naša skupina to odsudzuje. Nemali by sme teraz um, zneužívať um, napríklad článok 7 um, voči poľskej alebo maďarskej vláde. Podľa nás toto naozaj nie je na mieste, keď prežívame takúto krízu, aby sme aktivovali článok 7. No a mali by sme teraz sa sústrediť najmä na ekonomické riešenia. Potrebujeme veľmi jasné, jednoznačné ekonomické riešenia, efektívne, ktoré dajú skutočnú podporu našim podnikom aj zamestnancom. E, najviac zasiahnuté sú sektory ako cestovný ruch, doprava, poľnohospodárstvo a výroba. Sú to sektory, ktoré prežívajú teraz naozaj dramatické okamihy a potrebujú jasné opatrenia. Samozrejme, niečo už prišlo ako aktivácia e, programu ŠUR alebo e, nástroja BEI, ale je potrebné to ešte rozšíriť. Musíme sa zamyslieť celkovo nad celým kontextom európskeho rozpočtu. V posledných mesiacoch to už zaznelo. Ak sa zásadným spôsobom nezmení európsky rozpočet, nebude možné vôbec ani len diskutovať o programoch, e, ktoré existovali v minulosti, ako nový ekologický dohovor pre EÚ. Musíme mm, prehodnotiť naše rozhodnutia z minulosti v kontexte mm, tejto novej krízy. Potrebujeme inovatívne nové nástroje, ktoré e, ukážu solidárnu Európu. Ja si myslím, že toto od nás očakávajú európsky občania a skupina konzervatívcov e, tieto argumenty bude predkladať do diskusie. Ďakujem. E, pán Fito a teraz pani predsednička Obry máte slovo. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. V mene Zjednotenej európskej ľavice povieme, že nemôžeme samozrejme zabudnúť na obete na zdravotnícky personál a na tých, ktorí v prvej línii bojujú a Eh, chránia eh, ľudí eh, v tejto kríze, aj ekonomickej, aj zdravotníckej. V tejto búrke musíme poskytnúť kolektívnu pomoc celej Európe. Spoločné zdravotnícke plánovanie teraz Európska únia potrebuje. Je to nevyhnutné, aby sme sa všetci mohli chrániť. Ale povedzme si to jasne. Ostane to len s božným želaním, ak tento parlament sa obmedzí v diskusii iba na nejakú koordináciu európskych vlád. My musíme ísť dnes ďalej. Musíme si uvedomiť, aké sú príčiny krízy v prvom rade. Ako to vysvetlíme, že v spoločnom uznesení, o ktorom dnes budeme hlasovať, nie je ani len slovo o zodpovednosti tých, ktorí robili škrty v rozpočtoch e, zdravotníckých systémov členských štátov. A toto je smutná bilancia e, politiky úspor. 14 e, jednotiek e, z, z jednotiek intenzívnych starostlivostí zmizli vo Francúzsku v posledných rokoch. Toto zabíja ľudí a my v Európskom parlamente nemôžeme predtým zatvárať oči. Medzi rokmi 2011 až 18 63 krát Európska komisia odporúčala členským štátom EÚ znížiť svoje rozpočty na zdravotnícky systém. A takto sa ničili nemocnice. A musíme si uvedomiť, e, kam nás táto politika doviedla. Našou povinnosťou je teraz povedať, že odmietame takéto ekonomické úspory, Eh, aby sme podporili eh, stabilitu takých eh, systémov ako Európsky mechanizmus stability. Eur, Italiansko teraz nevie, či má akceptovať od Európy tento danajský dar. Je to hamba, že mlčíme, keď Taliani musia riešiť takúto obrovskú dilemu, či majú ustúpiť alebo prijať toto pretože to bude len ďalší verejný dlh. A toto liberáli využívajú. Je to damoklov meč, ktorý opäť bude vysieť nad hlavami Európanov. Možno ste počuli e, odborov, pardon, odpovede vlád odborárom, e, že kríza bude drahá, že bude treba pracovať viac, ale túto pesničku E, nechcem počúvať, pretože refren počúva e, často a poznám ho na spameť. Ľudia opäť zaplatia e, faktúru za krízu. Oni budú najviac trpieť. Vy ďakujete rôznym profesionálom, rôznym sektorom, ale to sú tí, od ktorých budete opäť žiadať obete. Budú strácať sociálne práva, keď sa opne, opäť začnú robiť škrty v rozpočtoch a vy nám to predkladáte, ako keby to bolo nevyhnutné, že si musíme ešte 100 rokov e, uťahovať opasok. Ale my by sme sa konečne mali oslobodiť od tejto o, logiky a mali by sme si vypočuť Alberta Camusa, ktorý hovorí, e, že nechce už rozmýšľať nad e, tou nekonečne aktuálnou otázkou, či sa dá e, uniknúť e, z nevyhnutnej situácie. Mali by sme e, zabrániť tomu, aby sme sa vrátili k politike úspor a škrtov. Treba skolektivizovať dlh. Nesmieme brániť Európskej centrálnej banke, aby financovala priamo le štáty. Takto napríklad toto bude robiť Britská centrálna banka. Mali by sme postupne odpúšťať dlhy, ktoré boli vyrobené počas krízy. Toto sa stalo už aj v minulosti, v histórii nášho kontinentu. Teraz je na čase, kolegyne a kolegovia, aby sme e, zmietli zo stola všetky staré tabu. Mali by sme začať pracovať úplne iným spôsobom, aby sme mohli aj riešiť klimatické výzvy, ktoré pretrvávajú. Ale vy si radšej zapchávate uši. nemôžeme naďalej byť iba divákmi. Musíme mať konečne odvahu a oslobodiť sa od tejto starej dogmy, ktorá nás vlastne priviedla k tejto katastrofe. Ďakujem. Vielen Dank, Frau Kollegin Aubry. Als nächstes spricht Herr Veľmi pekne ďakujem pani kolegyni. Teraz ďalší kolega Jesse. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ponajprv by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani von der Leyenovej a pánu Michelovi za to, že sa ujali tejto mimoriadnej výzvy, ale naozaj sú to časy krízy, kedy si uvedomujeme, aké obmedzené sú naše možnosti ako inštitúcií. Obidvaja ste sa vyjadrili k budúcnosti našich e, inštitúcií inštitúcií Európskej únie. To bude záležať od toho, ako zvládneme túto krízu. Avšak na nešťastie tá finančná kríza z roku 2008 ešte stále má svoje dôsledky a tie dôsledky sú devastujúce, neuveriteľné, najmä pokiaľ ide o perifériu európskej zóny, eurozóny a tento krízový manažment v čase migrácie bol katastrofou a trvá to doteraz a teraz len môžeme dúfať, dúfať, že riadenie e, krízy korona bude úplne iné. Pán Mišel, vy ste tlačili na občanov na to, aby sme zreformovali naše inštitúcie a pravdou je, že táto reforma je veľmi dôležitá, pretože keď neurobíme žiadne reformy, tak európsky občania odpíšu Európsku úniu a jednoducho potrebujeme jednoduchšie a efektívnejšie konanie a potom ten odpor bude veľmi rýchly, keď e, sa bude poukazovať na tieto problémy a teraz si to bude vyžadovať spoluprácu, solidaritu, tak ako sme to veľakrát dnes počuli, ale aj subsidiaritu si to bude vyžadovať, čo sa týka toho, že tie veci, ktoré sa dajú vyriešiť na lokálnej úrovni, úrovni sa musia vyriešiť na lokálnej úrovni. Musíme konať efektívne, účinne, ale stále viacej výziev si bude vyžadovať reakciu na globálnej úrovni, regionálnej, nadnárodnej, globálnej a preto sa musíme naozaj pripraviť na budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz pani kolegyňa Delange, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naposledy, keď som sa vyjadrovala v tejto miestnosti, hovorila som o skutočných hrdinoch eh, tých, tejto krízy, ako napríklad moja mm, sestra, ktorá je sestričkou e, na, pri operáciách a pomáhala by vám s operáciou e, kolena, ale teraz sa dobrovoľne prihlásila a pracuje v tejto kríze. A naozaj je to hrozné, ako lek, lekári ktorí e, nemajú prístup k svojim umierajúcim rodinným príslušníkom a lekári a sestričky, ktorí sú vyškolení na to, aby ľudí liečili, sa musia pozerať, ako im umierajú pod rukami. Ale teraz naozaj nie je čas na to, aby sme teoreticky diskutovali o vnútornom trhu. Nechápte ma nesprávne. Ehm, vnútorný trh sa určite bude bezpodmienečne nutný preto, aby sme zriadili obnovu po tejto kríze. A tiež využitie, e, využitie rozpočtu ako nástroj našej solidarity. Áno, dobre, to je v poriadku všetko, ale čo potrebuje napríklad moja sestra, to, je, to sú masky, to sú ochranné prostriedky a to je Európa, ktorá je schopná konať a naozaj nepresvedčíme e, e, ostatný svet bez toho, že nebudeme chrániť svoj medicínsky personál. A tiež, čo potrebuje moja sestra, je naozaj skutočná solidarita, napríklad tá pomoc. Ona nepotrebuje ona nepotrebuje e, to, čo robí e, Rusko, že sa tvárime, alebo že sa tvárime, že Taliansko podporujeme. Naozaj o tomto musíme hovoriť. Čo potrebuje, e, najmä, čo potrebuje skutočne je Európa, ktorá sa poučí zo svojich chýb, pretože áno, boli tu chyby v tomto boji proti korune. Jedna krajina robila to, druhá svetská krajina robila ono a nesmieme opakovať tieto isté chyby komisia navrhuje jednotný postup. Áno, a ja komisii hovorím, to je v poriadku, že tieto usmernenia ste si vypracovali, buďte silní a ukážte moje sestra a všetkým ostatným, že Európa sa poučila zo svojich chýb a že je schopná konať a reagovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa De Lange a teraz kolega Benifie. Ďakujem. E, vítame doteraz prijaté opatrenia pre boj proti vírusu, ale musíme zvýšiť úroveň ambícií, aby všetci občania pocítili našu pomoc, najmä tie najzraniteľnejšie kategórie, ako napríklad staršie osoby, ženy, postihnutí a tak ďalej. E, mali by sme popracovať na fonde FEAT, to je fond pre najviac odkázané osoby, ktoré v e, ďalších mesiacoch bude potrebovať rozpočtové prostriedky a takisto Európsky, pardon, um, Svetový um, menový fond uh, predpokladá uh, pokles svetovej ekonomiky o cirka 7 Budeme potrebovať aj nástroj ŠUR, aby sme podporili príjem zamestnancov. Prioritou ale ostáva uh, obrovský plán ekonomickej obnovy. 40, 410 miliard eur e, potrebujeme e, z novej rozpočtovej e, úverovej línie bez podmienok. Musíme sprístupniť také prostriedky, ktoré budú dostatočné a preto dnes prichádza uznesenie, ktoré opäť spomína dlhopisy na obnovu ekonomiky. Tu už sa približujeme k spoločnému dlhu 23. Ehm, apríla, keď bude zasadať Európska rada, nesmie odignorovať túto otázku dlhopisov. Toto je ehm, model budúcnosti, sociálny model budúcnosti pre celú Európsku úniu. Už nemáme čas. Predsednička von der Leyen dnes spomínala Altiera Spinelliho a manifest eh, Ventotene, ale ehm, to nestačí. Musíme teraz pristúpiť ku konkrétnym činom. Toto patrí, platí pre vás aj pre všetkých členov EÚ. Veľká väčšina európskych občanov od nás žiada, aby sme konečne e, zareagovali primerane na výzvu, ktorá prichádza. Ja dúfam, že ich nesklameme. Ďakujem. Ďakujem, pán... Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Benife a teraz kolegyňa Sežone. Ďakujem pekne. Predpokladám, že ten text, ktorý dnes schválime, je najdôležitejší z tohto volebného obdobia, pretože toto uznesenie hovorí o našich Európanoch. V tejto hroznej kríze sa nám podarilo nájsť cez tento text všeobecný európsky záujem. Tento text nie je ani východzu, ani západu, ani z juhu, ani zo severu, ani nepatrí žiadnej politickej skupine. Jednoducho sa týka e, zdravotníckého pracovníkov v Bergamo a inde, žiadame európsku stratégiu sanitárnu. Je to pre autobusových vodičov, pre pokladníkov obchodov, pre všetkých, ktorí vyrábajú ochranné prostriedky, pre naše malé a stredné podniky, e, žiadame Európsku investičnú banku, aby im dala viac peňazí. Je to pre demokratov tohto, demokraciu tohto kontinentu, ktorý, eh, demokratov, ktorí chránia eh, právny štát v Maďarsku. Je to pre naše deti francúzske, talianske, slovenské, aj holandské E, ktorí e, o 3-4 roky vstúpia na trh práce. Tých chceme chrániť a chceme e, investovať spoločne. Chceme investovať spoločne, tí, chceme odlžiť spoločne. Takisto v podstate o tomto hovoríme našim spoluobčanom. Pán predseda, táto miestnosť svedčí o tom, že ešte stále predstavujeme záujmy európskych spoluobčanov, sme, predstavujeme rôzne politické zoskupenia z celej Európy. Sme Európania, zvolení Európanmi a dohodli sme sa. Dohodli sme sa, máme dohodu. Nechcem nejak predurčovať e, hlasovanie, ale máme dohodu. Ako to vyzerá dnes? Európska únia vyzerá byť veľmi rozdelená. Európska rada ide proti názorom spoluobčanov, ktorí súhlasia s hlavnými princípmi tohto spoločného uznesenia. E, ja by som sa chcel obrátiť pre všetkým na členov Európskej rady, na hlavy štátov a vlád ak chcete mať dohodu, nemusíte hľadať, už ju tu máme, je tu pred nami, spája všetky ambície, je prejavom názorov Európanov, efika, e efektívnosti demokracie, hodnot. Stačí počúvať parlament, stačí počúvať europoslancov, stačí počúvať spoluobčanov. Nie sme tu ako zástupcovia politických strán, ktorí rokujeme, ale jednoducho sme zobrali zodpovednosť na svoje plecia a teraz je na vás, aby ste vy obstáli v tejto výzve a zobrali zodpovednosť na vaše plecia? Veľmi pekne ďakujem, pán kolega Sežurné a teraz pán kolega Mariani. Ďakujem pekne. V čase sanitárnej krízy e, nepripravenosť je trestný čin a mali by sme odsúdiť nacionalizmus a populizmus. Na začiatku tejto krízy Európska únia bola nepripravená. Nestačí si umyť ruky, nestačí si umyť ruky, keď náš e, systém zdravotníctva a hospodárstva sú ukrižované, keď sú tu krízy, e, ktoré súvisia s koronavírusom a nemáme žiadnu alternatívu, nechceme si nejak namýšľať, nechceme mať nejaké fantázie e, a e, v podstate nechať ľudí snívať, aby sa potom zobudili do tvrdej reality. Vo Francúzsku vláda predstavuje rozpočet národnej bezpečnosti, ktorý stále klesá a ešte v roku 2020 žiadali o kratenie tohto rozpočtu 1 miliarda úspor na nemocnice a 3 miliardy, ktoré Európska únia ponúka európskym štátom, nevykompenzujú tie e, rozpočtové e, škody za posledné roky. Rakúsko a Dánsko navrhujú vlastnú stratégiu e, zákazu vychádzania a komisia má zjednotený plán nie boja proti koronavírusu, ale E, za, na to, aby sa opodstatnili e, národné rozpočty. Európska komisia je proti voľnému pohybu Schengenu a e, je tu finančná a ekonomická kríza, ktorá bude určite ťažká pre trh práce a komisia musí teda pozastaviť všetky opatrenia, ktoré by zhoršili recesiu. Takže naozaj, na čom stojí tá finančná architektúra? E, pri ktorú v každej kríze vlastne zrušíme a staviame na novo. Nemôžeme ďalej pokračovať takto ideologicky e, pristúpenie Macedónska, Albánska do Európskej únie, rozširovanie Európskej únie, tlak na zvyšovanie príspevkov do európskeho rozpočtu. Ľudia sa e, v podstate pozerajú na to ako nejakú fantáziu a vyvodia z toho dôsledky. Uvedomujú si, že nemajú prístup na Eh, miestne trhy, pretože sú európske predpisy. Nevieme sa prispôsobiť bez toho, aby sme eh, ohrozili sociálny eh, systém. Ľudia budú nás menej podporovať, polnohospodári, bez no, stabilných cien budú vystavení celosvetovej kríze. Solidarita musí fungovať pretože tú solidaritu budú posudzovať ľudia, nie bruselská administratíva. E, môžeme predpokladať migračné toky, ktoré nebudú dôsledkom tejto krízy. A zahraničná aktivita respektíve zahraničné aktivity Európskej únie sa ukazujú ako neúčinné v Líbii a v ďalších krajinách. Mali by sme sa E, v podstate Antigona bola odsudená na smrť, pretože nechcela akceptovať e, nejaký zákon. Ja e, nemám rád takých, ktorí iba hovoria a nič nekonajú. Komisia by sa mala zamyslieť nad týmto výrokom Antigony. Ďakujem veľmi pekne kolega Mariani a teraz kolega Zambacky. Vážené kolegovia, vážený pán komisár, kolegovia, nikto doteraz nepovedal nič proti komunistickej Číne, nepovedal nikto nič proti tomu, že šírili lži, že zadržiavali informácií a o sovietoch, e, ktorí sa k tomu pripojili a preto máme tisícky obetí v Európe. Nikto nepovedal nič o, o zodpovednosti zodpovednosti komunistickej Číny. A teraz po druhé, pán komisár, to bola Európska komisia, ktorá bola v omeškaní a potom bolo spôsobené ome, ome, omeškanie v zatváraní hraníc. A môj milý Charles, Charles Michel, ty by si sa mal hambiť, e, pretože čo sa deje dnes v strede tohto všetkého, čo sa deje, vy rozhodujete o balíku, mobilite, keď myslíme na tisícky Eh, vodičov kamionov z východnej Európy, Poliaci, Česi, ktorí zachraňujú životy v v, zá, v západnej Európe. Teraz, keď vám zachraňujú životy, tak už sa nestaráte o to, že prekračujú e, tie doby jazdy, že spia e, vo svojich kabinkách kamionov a zajtra ich vykopnete. A toto je, toto je pokritectvo. A pre európskych konzervatívcov, e, za konzervatívcov môžem povedať, my toto nepodpíšeme takúto deklaráciu, pretože dnes, keď potrebujeme na naozaj vhodné hospodárske opatrenia. Tento text je len fantáziou. A keď nebudete konať, a keď nebudete konať rozumným spôsobom, tento vírus sa stane ďalším Černobylom. Ďakujem Veľmi pekne a teraz kolega Botenga. Eh, ďakujem Európskej komisii, ďakujem pánovi Mišelovi za radu. Ako zvyčajne počúvame, že riešením je viac trhu, viac trhovej ekonomiky, ale dnes sme svedkami obrovského zlyhaniu trhu. A nehovorím len o tom, že chýbajú rúška alebo respirátory. Hovorím aj o tom, že eh, chýbajú eh, vakcíny a lieky Ehm, mnohé zo 100 tisícov obetí e, mohli dnes žiť. Toto nie je e, prvá epidémia koronavírusu. Mali sme SARS, mali sme MERS a e, vedci už neboli ďaleko od toho, aby našli liek. A čo sa stalo? Peniaze mm, sa minuli, a to z toho dôvodu, že nadnárodné e, podniky investovali radšej do nejakého nového krému na pokožku napríklad. Je to cynické. A dnes každý chce e, očkovaciu látku a veľké podniky sa snažia zmocniť sa očkovacej látky cez patenty, aby mali výlučné právo v budúcnosti predávať takúto látku, lebo na to budú zarábať. A mne je jasné, že z tejto pandémie nikto nesmie profitovať a preto e, musíme dnes e, Eh, zmeniť európsku legislatívu o liekoch a liečivách, aby sme lepšie regulovali patenty, aby veľké farmaceutické spoločnosti nemohli iba nehanebne na tom zarábať. Musíme niečo urobiť na európskej úrovni. Potrebujeme licencie a aj eh, takisto generické lieky. A v Juhoafrickej republike eh, nadnárodné podniky odmietli znížiť e, e, ceny na antivírové lieky na HIV a vtedy Nelson Mandela prelomil e, moc nadnárodných farmaceutických podnikov a týchto monopolov. A my dnes musíme konať ako Nelson Mandela a zamyslíme sa nad tým, chceme, aby tieto nadnárodné monopoly mali naďalej moc? Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Botenga. A teraz kolega Olivieres. Ďakujem. Keď som sa e, poprv, posledný krát e, vyjadroval e, v tejto plenárnej sále, nevedel som, že budem mať onedlho opäť možnosť sa vyjadriť po taliansky a aby som vyjadril solidaritu tejto krajine, ktoré najviac trpí koronavírusom. Tali, okrem Talianska aj Katalánsko je veľmi zasiahnuté koronavírusom a dnes je teda dobrý deň na to, aby sme v každom jazyku Európskej únie vyjadrili solidaritu, pretože táto zdravotnícka, aj ekonomická, aj sociálna kríza ohrozuje všetky naše štáty a dnes viac ako kedykoľvek predtým únia musí byť jednou jednotnou spoločnosťou a preto e, sa musíme dnes e, všetci spojiť a Eh, vyjadriť solidaritu eh, celej španielskej spoločnosti a eh, všetkým. Pretože táto pandémia zanecháva za sebou veľmi veľa mŕtvych, najmä v takých regiónoch ako Madrid a La Rioja. Potrebujeme E, dva nástroje, aby sme mohli bojovať proti tejto krízi, kríze. Potrebujeme ekonomické rameno a sanitárne, zdravotnícke rameno. Spoločný európsky rozpočet musí podporiť tieto opatrenia na tej zdravotníckej úrovni. Musíme financovať viac výskumu a e, potrebujeme väčšie investície do e, celkového systému, aby sme napríklad urýchlili hľadanie vakcín aj v budúcnosti, nielen teraz. E, musíme investovať do verejného výskumu, e, do verejného sektora, ktorý Ďakujem veľmi pekne kolega Olivieres a teraz eh, dve minúty kolega Morešan. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Skúsenosti za posledné dva mesiace poukazujú na to, že tento vírus, nad týmto vírusom nezvýťazí žiaden národ sám. A naozaj toto je veľký rozdiel a len táto solidarita môže zvíťaziť nad eh, sebeckosťou. A naozaj máme tu 37 miliard eur, ktoré sa budú využívať na boj proti korone a teraz žiadam predsedničku komisie, aby urobila viac. Hovorím, že je potrebné robiť viac a teraz ju žiadam, aby z týchto 4 miliard eur, eur vyčlenila všetko, čo je možné na boj proti vírusu korony. A teraz zrazu komisia pre, predstavuje a navrhuje presne to isté pre tých ľudí, ktorí to potrebujú a ja hovorím, to musíme schváliť, musíme to schváliť rýchlo, musí sa to stať zákonom systémom a musí sa to dostať k tým ľuďom, ktorí to potrebujú, pacienti, nemocnice, e, lekári, ale hovorím, že potrebujeme viac. Toto je len začiatok a mali by sme sa poučiť aj pre budúcnosť kolegovia. Európa má naozaj veľkú núdzu, vidíme to v nemocniciach, vidíme mesta, mesta a regióny, ktoré nie sú schopné zachrániť životy svojich občanov a ľudia hľadajú riešenia. Ja mám plán, mám návrh. Prosím vás, vytvorme e, fond na solidaritu v zdravotníctve v Európe, aby sa táto pomoc dostala do každého kutika Európy. Potrebujeme na to taký fond, ktorý zabezpečí v každom kúte Európy, že budú mať všetko, čo potrebujú, nech majú všetci ľudia v Európe Európskej únii dostatočnú zdravotníckú starostlivosť. Otázka je, či máme na to dostatok peňazí. A moja odpoveď je áno, máme. Mali by sme tie peniaze naliať tam, kde sú najpotrebnejšie, aby sme zachránili životy našich občanov a moja skupina toto navrhuje, aby sme doplnili toto do uznesenia. Naozaj tento projekt sa má stať projektom Európskeho parlamentu a tento parlament v roku 2020 musí vytvoriť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 Jano... Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. E, tuto máme odpoveď na túto veľkú krízu. Musíme mať veľkú odpoveď na túto veľkú krízu a toto je historická zodpovednosť. Európa musí byť solidárna v sociálnom hospodárstve a nesmieme nikoho nenech- nechať na pospas, pretože inak tento spoločný projekt by bol mm, ohrozený. Určite toto je správny krok správnym smerom, ale tým týmto nevyriešime všetko. Budeme potrebovať rozsiahlý plán e, obnovy z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska nový maršalov plán, tak ako to navrhla predsednička komisie, teda kde poskytneme všetky fondy, ktoré budú solidárne. Musia byť solidárne a musíme vyslať jasný signál voči našim občanom, že tu budeme mať plán na spoločné uznesenie a tu budú všetky potrebné opatrenia pre zdravotníckú stravostlivosť, sociálnu starostlivosť, hospodárstvo a najmä sa zameriame na tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. Dôležitá však e, je finančná stránka, financovanie a tu sa budeme zasadzovať za demokraciu, štátnoprávnosť a základ základné práva, digitalizácia, Green Deal a ostatné oblasti ako napríklad rybolo, polnohospodárstvo, turizmus sú tiež mimoriadne dôležité a táto inštitúcia sa musí podielať na vypracovaní takéhoto plánu obnovy a musíme prevziať aj vodcovskú úlohu. Pán kolega Sanchez, mali ste len 1,5 minúty. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie, prepačte, prepačte, ja som vám nedal slovo znova. Mali ste 1,5 minúty, hovorili ste viac ako 2 minúty a to je otázka rešpektu voči ostatným kolegom a voči poslucháčom, ktorí e, si chcú vypočuť komentáre aj e, komisárov a predstaviteľov komisie na konci tohto rozhovoru. A teraz má ďalej slovo pani kolegyňa Rís.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 Ďakujem pekne, pán predseda. COVID-19 naozaj e, objavil v nás to horšie, ale aj to lepšie, čo majú ľudia. Napríklad e, e neobmedzená angažovanosť e, našich zdravotníkov, za čo im ďakujeme. To lepšie, čo je v ľuďoch. Takisto prejav solidarity všade v Európe, či už to podnikatelia, ktorí menia výrobu, e, tí ľudia, ktorí sa snažia, e, každý sa snaží šiť masky napríklad napríklad a tí istí vzoroví spoluobčania sa obracajú na nás a pýtajú sa, čo robí Európa. Robí Európa dosť? Takže na ekonomickej úrovni už sa o tom povedalo. E, Dozieme sa viac, pakt stability, štátna pomoc, bezprecedentná samotné zrušenie tabu. E, dnes žiadame viac. Ide o to, aby Európa e, v podstate e, vydala ďalšie finančné prostriedky, tzv. dlhopisy, aby sme zvládli hospodársky túto krízu. Čo sa týka zdravotníctva, je tu množstvo otázok a nemôžeme do nekonečna sa skrývať za limitmi zmluvy. Dnes jednoducho to sa nedá už viac počúvať. E, čo sme spravili, e, čo budeme predvídať, prečo, prečo komisia nespustila humanitárnu pomoc na našom území, aby pomohla nemocniciam v Bergame, v Madride, e, všade, kde boli prekročené kapacity, čo sme spravili v rámci humanitárnej a mm, ochrany obyvateľstva. Môžeme spraviť niečo, čo je odvážne. Takisto by som chcela hovoriť o tých e, e, starších, ktorí umierajú najviac. Sú to veľké tragédie. E, pani van der Leyen tu už nie, ale chcel som, chcela som jej povedať, aby v podstate uzavretie starých ľudí nie je dobrým riešením. Ja nemám riešenie, či sú to masky alebo niečo iné, ale viem, že starí ľudia zomierajú nielen na chorobu, ale aj na samotu a na opustenosť a myslím si, že zabúdame v európskej politike na starých ľudí a je nevyhnutné nutne a rýchlo im... Na... Veľmi pekne ďakujem kolegyne Rís a teraz dve a pol minúty pán kolega Deman. Európska únia e, Kolegovia, Európska únia padá. Mm. V januári, keď sme zistili, že je tu smrtiací vírus v Číne, v Európskej únie neboli prijaté žiadne opatrenia, komisia, rada, nikto nič nespravil e, s tými ľuďmi, ktorí prichádzali z Číny, nemali ani správny počet testov. Šengenské hranice boli až do 18. marca otvorené, brány dokonan otvorené. Neriešila sa ani ochrana našich sektorov, nevyvíjal sa potrebný tlak na to, aby sa uzavreli trhy so zvieratmi v Číne a neriešilo sa ani, čo sa deje v laboratóriách